za e, vaše slova, ktorými sme uzavreli rozpravu k tejto téme. E, vážení kolegovia, teraz by sme prešli k otázke menovania do parlamentných komisí. E, rád by som vás informoval, že všetkým vám bola zaslaná elektronickou poštou, teda bolo vám zaslané rozhodnutie konferencie predsedov a chcem pripomenúť, že predloženie prípadných pozmeňovacích návrhov by Eh, malo byť vykonané do 7. dnes večer a zajtra sa bude o tejto veci hlasovať o 9. ráno hneď na začiatku eh, nášho zasadnutia. No a mm, týmto vám môžem len zaželať pekný zbytok popoludňa, večera a eh, ukončujem toto zasadnutie na dnešok.